že naozaj je potrebné naliehavo takéto opatrenie prijať a naozaj si myslím, že by sme sa mohli postaviť proti takýmto pozmenujúcim návrhom. Mali by sme spraviť všetko, čo sa dá spraviť podľa možností čo najrychlejšie. Veľmi pekne ďakujeme, pán Ferreira. Takže tým pádom e, končíme túto diskusiu a budeme o tomto hlasovať zajtra uprostred dňa. Prejdeme na ďalší bod e, e, nášho programu. Ide o správu Gottlieb Quisthout Rovol, autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovedzieho mesa. Teraz dáme slovo pani Quisthout Rovol na 4 minúty. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, dámy a páni, kolegovia. Obchodný spor, ktorý trvá 14 rokov, zajtra e, s hlasovaním o tejto správe bude ukončený. Obchodný spor e, e, pochádza z rozhodnutia VTO z 99. roku, ktorým bola Európska únia podrobená a odtedy sme boli nútení zavázať meso, ktoré bolo obchodované z USA. Vtedy preši- sankcie, ale nechcem hovoriť o minulosti, ale chcem vyjadriť e, moju spokojnosť, že teraz sa nám podarilo to celé ukončiť. Dánske predsedníctvo rády v mene rady na neformálnom trilógu už súhlasilo s mojou správou a hlasovalo za ňu, pretože nič e, tým pádom nestojí v ceste tomu, aby sme o tom mohli zajtra hlasovať a ukončili tento spor. A v súvislosti s tým e, vás žiadam všetkých o súhlas. Je to síce kompromis, ale tento kompromis je podľa mňa e, veľmi e, vyvážený. A osobitne európsky poľnohospodársky priemysel bude mať teraz istotu plánovania, čo doteraz nebolo také samozrejme. A teraz okrem tejto samotnej správy, tu e, je e, dôležité znamenie pre transatlantické vzťahy. Musíme teraz sa vzdať e, niektorých rozdielov v názoroch a len tak budeme v stave, aby sme určovali spoločné medzinárodné štandardy. A nerobme si žiadne ilúzie. Len USA a EU spoločne budú v globalizačnom svete e, zajtrajška sa môcť presadiť. A v zmysle toho tiež vítam to, že teraz e, máme skupinu na e, vysokej úrovni, v ktorej chceme spolupracovať na tom, aby rast naozaj bol nastolený, ale aj aby bol umožnený. A dovolte mi ešte teraz predsa len sa vyjadriť k jednomu bodu, a to je bod v súvislosti s budúcnosťou. Od, BS, od prípadov BSI v EÚ je v platnosti USA zákaz dovozu hovedzieho mesa z EÚ, ale neexistujú viac e, žiadne vedecké základy preto, Vzhľadom na to, že už e, niekoľko rokov neboli u nás žiadne prípady BSE a sú to čisto ochranárske dôvody, ktoré vedú k tomu, že USA ešte doteraz nezrušili tento zákaz e, dovozom. Dámy a páni, kolegovia, toto e, nemôžeme akceptovať a preto v súvislosti s týmto zákonodárnym konaním som adresovala listy všetkým zúčastneným a aj tiež viedlo viaceré rozhovory. Osobitne s ministrom poľnohospodárstva Vilsakom, ale tiež s obchodným zástupcami, zástupcom von Kirk a požiadala som ich, aby e, čo najskôr uzavreli toto konanie, aby e, zrušili tento zákaz dovozu. A môžem vám povedať aj e, novú dobrú správu, ktorá ma osobitne teší. Minulý piatok, 9. marca, ministerstvo poľnohospodárstva vo Washingtone. zverejnilo tzv. E, draftové pravidlo v e, povinnom e, pripomienkovacom konaní. A toto je prvý krok, aby sa zabezpečilo toto dôležité opatrenie a zrušil zákaz e, dovozu. A e, ja vás žiadam, aby ste neohrozili e, túto atmosféru spolupráce s USA a čo najrychlejšie uzavreli toto konanie. A dovolte mi ešte srdečne vysloviť vďaku. A to vďaku aj komisii, ako aj predsedníctvu rady za dobrú spoluprácu. No predovšetkým ešte pán predseda, 30 sekúnd. V prvom rade sa chcem poďakovať e, výboru pre poľnohospodárstvo a Ja súhlasím s kolegami z výboru pre poľnohospodárstvo, že nie každý krok bol ľahký, ale oni spolupracovali a za to im srdečne ďakujem. Rol. Ďakujem pani Kiswood. Rola teraz má slovo komisár Čološ. Merci. Euh, euh, ďakujem, pán predseda. V prvej rade mi dovolte sa poďakovať a hlavne pani spravodajkyni. Pani Rovo, ďakujem všetkým, ktorí prispeli k dosiahnutiu tejto dohody v prvom čítaní. Ten návrh na zvýšenie týchto e, colných kvót je výsledkom memoranda, ktoré sme podpísali v 2009 so Spojenými štátmi a v roku 2011 s Kanadou. Týmto vznikajú isté vzájomné príležitosti e, na oboch stranách Atlantiku, ktoré sú potrebné, aby sme ukončili spor, e, ktorý trvá už celé 10 ročí a Spojené štáty stiahli sankcie, ktoré sa týkajú niektorých produktov a za to Európska únia posnúkla zvyšený prístup k svojmu trhu, čo sa týka mesa bez hormónov. A pani spravodajkyňa z výboru INTA podporuje túto dohodu, to treba povedať. Ďalšia fáza vstúpi do platnosti e, v auguste 2012 a dúfam, že to pomôže k definitívnom vyriešeniu tohoto sporu aj v rámci VTO. A som rád, že vývoz európskeho hovedzieho mesa bohužiaľ toto meso je zablokované, tieto vývozy sú zablokované do Spojených štátov a ako viete, tieto obmedzenia nie sú v súlade s medzinárodnými pravidlami, ktoré predpokladajú, že schváľovanie by malo prebiehať medzi štátmi, ktoré sú v rovnakej rizikovej skupine. A to je pravda, pretože oba štáty sú v rovnakej rizikovej kategórii, ktorú spomínajú medzinárodné organizácie. Stretol som sa s príslušným ministrom, s ktorým sme hovorili na túto tému a nedávno som sa stretol tiež s asistentom pána Velzaka v Norimberku, kde som mu oznámil vzájomné uznávanie pravidiel o biologickom poľnohospodárstve a žiadal som americkú administratívu, aby urobila všetko preto, aby sa čo najskôr dosiahol pokrok. Ako bolo dnes spomenuté, možno konštatovať, že návrh noriem bol komentovaný v federálnom registri 19. marca. Je to publikácia, ktorá e, začína konanie so zúčastnenými subjektami a tým sa otvára možnosť ďalšieho vyjasňovania vecí, ktorí si zaslúžia vyjasnenie podľa medzinárodných noriem, ktoré som spomenul. Dúfam, že aj mm, vo veci e, tejto tému sa nám podarí čo najskôr dospieť k záveru, aby výrobcovia hovedzieho na oboch stranách Atlantiku mohli využívať prístup, vzájomný prístup na trhy. Ešte raz ďakujem podpore e, výboru INTA aj výboru pre poľnohospodárstvo aj Európskeho parlamentu za podporu rýchleho riešenia tohto návrhu nariadenia. V mene výboru pre poľnohospodárstvo má slovo na 1,5 minúty pán Lajo. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda, pán komisár, kolegovia. Ako kolega spravodajca z INTA a komisár povedali, um, už 14 rokov trvá obchodná vojna medzi uh, EU a USA kvôli zákazu dovoz hovedzieho aj vo vetoch, kde sme dvakrát prehali, aj tiež čo sa týka zákazu e, vývozu e, z EÚ na trhy USA. Toto spôsobuje škodu aj pre EU, aj pre USA. Táto dohoda, ktorú e, dohodla Katia v 2009, e, nakoniec zruší tento dlhodobý spor a bude to zájomne výhodné pre obe strany a v EÚ môžeme zachovať zákaz pre dovoz e, hornálne e, liečené e, hovedzie mesa a tiež stratíme sankcie USA na naše vývozy a za to USA dostane prístup na trh EÚ pre vysoko kvalitne rozrabané meso hovedzie vo výške 14 tisíc tón. A toto je veľký úspech a už teraz e, je to prínos a ako komisár správne povedal, e, v piatok USA ohlasilo nové pravidlá pre BS pre dovoz obezieho a dúfam, že všetci kolegovia, ktorí sú tu dnes večer, by naliehali na vládu USA, aby prijali tieto nové pravidlá čo najskôr, aby budovali na vzájomnej dôvere EU a USA v obchodných veciach. Toto môže priniesť e, prospech eh, len eh, pre eh, spotrebiteľov na oboch stranách aj pre zemný obchod. Ďakujem. Teraz menej politických skupín z IPP na dve minúty pani Kostinger. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa osobne poďakovať e, kolíne a spravodajkyne Kristo e, Kristodorodu sa aj správu a myslím si, že hlasovanie e, v výbore ukazuje, že s touto témou a ako tému sa je podarilo dosiahnuť dobrý kompromis. Za to blažujem. Týmto zrušením sporu sa nám podarilo robiť e, dobrý a dôležitý krok na oboch stranách a zrušením e, zákazu e, hormálne liečeného mesa ehm, sa nám podarilo vyriešiť problém, ktorý spôsoboval veľké škody na oboch stranách po viacerých výrokoch VTO a vzájomných obmedzeniach ehm, na oboch stranách, ktoré sa nezameriavajú len na ponosárske výrobky, ale prerezovali na všetky výrobky. Trpali tým európsky spotrebitelia aj vývozcovia. Aj výbor pre podnospodárstvo a rozvoj vidieka sa vo svojom stanovisku jasne vyjadril e, za súhlas. Európsky e, poslanci nechcú hormonálne meso a e, vývozcovia nechcú žiadne prekážky v obchode a preto táto správa je vzájomne výhodná pre nás všetkých Teraz e, však e, ide o to, aby sme ofenzívne riešili otvorené problémy a e, zákaz európskeho väzieho do USA je absolútne nepriateľný a musíme bezpodmenečne konstruktívne ďalej pracovať. Chcem povedať, aké je dôležité, aby sme zrušili obchodné spory medzi EU a USA, aby sme smerovali našu energiu na iné úlohy. EU má pred veľké výzvy a musí zabezpečiť konkurenceschopnosť a inováciu a rast. A e, k tomu neprispievajú obchodné prekážky žiaľ e, tieto spory medzi e, štátmi vedú k nesprávnym pozíciám na oboch stranách a ďakujem vám za konstruktívnu prácu. Ďakujem pani Köstinger v mene socialistov a demokratov na jednu minútu pán De Castro. Grazie signor Presidente, commissario, onorevoli colleghi Ďakujem, pán predseda, komisár, kolegovia. Keď hlasujeme e, pre otvorenie e, tejto tarifnej kvóty pre e, vysokokvalitné hornálne hovedzie meso je dobré pre transatlantickú spoluprácu. A po prvýkrát ďakujem Lisabonskej zmluve Európsky parlament zavial poslednú lohu pre prijatie takéhoto rozhodnutia. A toto zvyšuje americké pochopenie našich inštitúcií a to sme videli počas našich schôd s, s americkým kongresom a rozhodnutie, ktorý prijal výbor pre poľnohospodárstvo v júni. A toto končí dlhodobý spor a ukončí to aj sankcie, ktoré uvalili USA a Kanada a tiež to skončí s európskym zákazom na nehormonálne meso, pretože hovedzie meso z USA bude splňať naše vysoké štandardy. Neboli predložené pozmeňujúce návrhy a e, s veľkou radosťou vidíme, že e, je dosiahnutá táto dohoda, ktorá e, zlepší transatlantické obchody a bude v súlade s pravidlami VTO. A chcem sa poďakovať spravodajcovi a tiež spravodajcovi z poľnohospodárskeho výbora pánom Lajnanovi. V mene demokratov a liberálov na 1,5 minúty pani Šak. Ďakujem, pán predseda, komisár, kolegovia. Vítame eh, ukončenie týchto obchodných eh, vojen v hovedzom mesi a myslíme si, že treba sa eh, zastaviť a uvážiť, aká je situácia s narastom obchodu s štátmi BRIC. USA sa stará o to, aby boli rešpektované pravidla VTO a dlhodobý konflikt ako je tento, ktorý trval viac ako 15 rokov, veľmi škodí multilateralizmu. Táto správa by mala byť e, milíkom pre rozšírenie e, obchodných vzťahov medzi EÚ a USA a my želáme, aby e, americkí partnery reagovali dobrej vôli a zrušili zákaz na dovoz hovedzieho mesa z EÚ. Môžeme toto robiť s výhľadom spolupráce a to, keď urobíme, tak sa priblížime a budeme rušiť obchodné prekážky a budeme môcť tvoriť pracovné miesta, rast a spustiť rokovania o voľnom obchode na ďalšom samite EU-USA. Naša spolupráce by mala vychádzať zo vzájomnej dôvery a vzájomnosti a doplnkovosti. V súlade s týmto zmyslom pre naliehavosť myslím, že my všetci, parlament, komisia aj diplomatické služby by mali pracovať na tom, aby sme vyzvali USA, aby skončili s akýmkoľvek neprimeranými opatreniami pripomienky um, prezidenta Sarkozyho, e, ktorý chce e, sa vyrovnať e, americkým heslám tým, že majú kúpať európske výrobky, ukazuje, aké sú dôsledky. My sme sa mali zameriavať na to ďalej a mali by sme podporovať globálnu konkurenciu a mali by sme preto pracovať spolu s otvorenou mysľou. Ďakujem pani Šakil za nezaradených. na 1,5 minúty pani Doc. Uh, Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Môj voľbný obvod v Severnom Írsku má e, na vývoz zamerané poľnohospodárstvo a vyvážame asi 70 všetkého, čo vyrábame a toto osobitne platí pre hovedzie a preto Moja vláda bude vždy hľadať nové trhy a otvorenie nových trhov pre hovedzie zo Severného Írska. My vidíme tento vývoj ako krok správnym smerom a on napráva ten nesprávny postoj z USA voči podnosvárským výrobkom z EU a dúfam, že to budeme môcť vidieť ako uznanie vysokej kvality a bezpečnosti a integrity potravín, ktoré vyrábajú európsky farmári a ktoré sú vystupovateľné. Ako ostatní v tejto komore eh, chcem sa vysloviť za rýchle eh, vyriešenie zákazu na dovoz a dúfam, že sa eh, rýchlo vyriešia pravidla pre BSE v USA a dúfam, že tento vývoj bude viesť k otvoreniu ďalších trhov pre poľnohospodárske výrobky EÚ a osobitne hovedzieho mesa. Chcem však nakoniec povedať e, jedno varovanie, ktoré je veľmi jasné z sektora s hovedzím mesom v Severnom Mírsku. Nové návrhy spoločnej poľnohospodárskej e, politiky e, predstavujú nevýhodu pre eh, sektor hovedzieho eh, v Severnejsku, ktorý je náročnejší a charakterizujú ho malé rodinné farmy a my si myslíme, že nová SPP um, eh, bude mať výhodu len pre majiteľov pôdy. Ďakujem teraz. Má slovo pani Lobro na dve minúty. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Ďakujem, pán predseda, pán komisár je to dôležitá dohoda a prostredníctvom úpravy tohoto nariadenia, ktoré umožňuje autonómne colné kvóty pre dovoz vysokokvalitného hovedzieho mesa. Vidíme riešenie starého konfliktu medzi EÚ na jednej strane a USA a Kanadou na druhej strane. Chcem e, sa tiež e, poďakovať všetkým osobám, e, ktoré sa podielali na vyriešení tohoto aj spravodajkyni. A chcem povedať, že táto fáza je víťazstvo európskej diplomácie a sme to dlžní našim občanom, pretože meso s hormónmi je zakázané a nedostane sa naše trhy. Sme presvedčení, že dohoda je nutná a systém obmedzovania na ich trhu bol naozaj nespravodlivý a postihoval radu našich výrobcov, pretože to mohlo dosiahnuť až 400 Takže to bol de facto zákaz, ktorý úplne znemožnil udržať sa na ich trhu a tu pripomínam prípady ako napríklad Sir Rockford. A tento krok je dúškom čerstvého vzduchu pre našich producentov. A teraz je na čase ísť ešte ďalej. Doterajšie e, diskusie boli plodné a ukázali, do akej miery sme schopní spolupracovať. Preto v tom pokračujeme a to s prístupom náročným, pedagogickým, diplomatickým, ale zároveň aj založeným na reciprocite, pretože reciprocita nejako nevylučuje otvorenosť. Naopak, reciprocita je zárukou prístupu, s ktorého majú prospech všetci a vedie to ku kolektívnemu úspechu. Ďakujem. Na dve minúty má slovo pani. Te, señor comisario, es la primera... Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Je to príklad, kedy eh, po vstupe do platnosti Lisbonskej zmluvy parlament sa zúčastňuje v týchto témach eh, rovnoprávne s radou, aby odsúhlasila úpravu eh, naredenia, ktorý je kompromis dobre naplnený, ako povedal spravodajkňa. Prosím sa tohto naredenia sa rieši konflikt, ako povedali predchádzajúci rečníci, ktorý trvá už mnoho rokov. Európska únia zakazuje mm, dovoz hormálne ošetreného mm, mesa. Mm, tieto štáty USA a Kanada reagovali e, voči EU tým, že zvýšili clá na niektoré výrobky, ktoré sa považujú za citlivé, ako napríklad čokoláda, e, chlieb e, a bračo meso, a to postihuje eh, mnohé oblasti a konkrétne aj môj štát. A preto to je eh, na jednej strane dobrá správa pre európskych eh, spotrebiteľov a EU e bude môcť zachovať zákaz na dovoz horno neosvetreného hovedzieho mesa. Zároveň sa jej umožní vývoz vysokokvalitného hovedzieho a na druhej strane je to výhodné pre európskych produktov, centov, ktorí boli postihnutí vysokými eh, clami a mm, toto bude predstavovať prínos 190 miliónov eh, pre EU a 107 pre môj štát a preto sa zvyšuje mm, kvota prístupu na trh v USA a Kanada, kde za 10 rokov sklesli vývozy o 90% a preto treba zablažovať Európskej komisii za tieto rokovania a mm, zobrení tomu, aby v 2009 eh, USA uplatňovali kohotačovú metódu, eh, kde sa rátalo s výrobkami, ktoré mali najvyššie colné sazby a preto podporujeme tento kompromis, ktorý dosiahla Európska únia, ktorá chrániť záujmy európskeho spotrebiteľa a tiež eh, zabezpečuje normalizáciu obchodných vzťahov z USA a Kandov. Tento druh rokovaní môže byť dobrý príklad pre riešenie konfliktov a hovorili sme o mm, dovoze Hovodzíme sa zo strany USA a um, už e, dlho um, bola táto správa pripravená a teraz sme mimo rizika a preto musíme sa snažiť, aby sa takýmto druhom dohod riešili uh, problémy, ktoré uh, už dlho trvajú a nie sú vyriešené. Ďakujem. Dve minúty pani McGuinness. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, a ďakujem pekne aj spravodajkyni a ďalším kolegom, ktorí pracovali Zdá sa, že všetci majú dobrú náladu dnes večer, pretože sme vyriešili, dúfame, obchodnú vojnu, ktorá trvala príliš dlho, 15 rokov a preto môžeme byť vďační za túto situáciu a dúfajme, že v budúcnosti bude to pozitívne prebiehať. Uh, vítam uh, zverejnenie pravidel, e, ktoré Spojené štáty vydali minulý piatok a myslím, že to znamená otvorenie trhu s hovedzím mesom pre USA. Jedna vec, ktorá tu nebola spomenutá, je, že stále treba byť opatrný. Myslím, že sme uzavreli dohodu, ale musíme ešte urobiť podrobnosti. A moje chápanie americkej strany je také, že, že, vy, že zatiaľ niektoré veci sa im nepáčia. Nie je to ani veľmi praktické. Z európskeho hľadiska to nie je dobre počuť, ale toto nám hovoria a preto budú potrebovať ešte isté vyjasnenie a podobne. Mám istú obavu, že keď sa nám to nevyjasní, tak, neuvidíme e, ďalší pokrok, ďalšie vývoz európskeho mesa do USA. Myslím, že v obchodnej vojne sa nám podarilo vyriešiť, ale musíme ešte urobiť viac pre obe strany, aby mohli profitovať z tejto situácie. A posledná vec, a to chcem zopakovať, sa týka otázky praktických nariadení. Viem, že tomto parlamente máme niekedy obavy o tom, aké detailné, komplexné a byrokratické sú naše nariadenia. Bolo by smutné, ak by nám USA povedali a hovoria to, čo som počula, že naše nariadenia k tejto otázke sú príliš nepraktické. Možno, že komisia by sa k tomu mohla vyjadriť a tiež e, pokiaľ ide o Rusko a, e, a jeho zákazu e, vývozu Ďakujem veľmi pekne. Catch the eye, minúta. Pani Francescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu este recomandat să consumăm carne roșie în exces, conform unor studii a... Ďakujem pekne. A, a nie je veľmi zdravé konzumovať príliš veľa červeného, respektíve hovedzieho mesa. Môže to zvýšiť riziko rôznych kardiovaskulárnych chorôb i rakoviny ale v každom prípade je dobré, že táto obchodná vojna sa rieši. Európska únia si môže blaho želať k tomu, že sa, bude uplatn- sa budú uplatňovať fitosanitárne e, normy a tento dlhoročný konflikt sa a Spojené štáty umožnia dovoz niektorých tradičných európskych výrobkov. Poprvé boli do tohto zoznamu zaradené niektoré rumunské výrobky, ako napríklad eh, špeciálna marmeláda. Teraz je, ide o to, akým spôsobom eh, uplatníme systém geografických chránených eh, označení. Ďakujem pekne. Pán Lightly, ďakujem pekne. Pán predsedajúci, existuje také príslovie, hovorí sa, že to, čo sa dlho bráni, je napokon dobré, nie je, vždy tomu, nie je to vždy tak. V tomto prípade však myslím môžeme vychádzať z toho, že toto dlhé, tieto dlhé rokovania sa vyplatili, 10 až 15 rokov je dlhá doba. Boli to veľké konflikty so Spojenými štátmi v oblasti vývozu v tejto oblasti a myslím si, že toto riešenie je dobré. Teraz máme menej problémov exportovať niektoré produkty do Spojených štátov, čo predtým nebolo možné, lebo bolo možné len veľmi ťažko. Dostávame vysoko kvalitné hovedzie meso, Neviem, či je nevyhnutné dodávať do Európy vysokokvalitné ovedzie meso. Máme ho v Európe sami, ale samozrejme pri rokovaniach musia sa niečoho vzdať obaja partnery a to aj nastalo tento raz. A myslím si, že sme dospeli k dobrému výsledku a dávam za pravdu kolegyni McGuinness, musíme veľmi pozorne pozorovať, čo nastane, ale myslím si, že v zásade môžeme byť spokojní. Ďakujem. Pán Leichtfried. Teraz má slovo pán komisár. Ďakujem pekne. Pán predseda, na záver ja chcem povedať, že musím vyjadriť potešenie z toho, že sme dospeli do tohto štádia. Viacerí z vás povedali, že sú spokojní, ale samozrejme na to, aby sme boli všetci spokojní, musíme skompletizovať i otvorené otázky zo strany Spojených štátov v súvislosti s BSE. To, čo sa stalo 9. marca, bol krok správnym smerom. Pani McGuinness spomenula otázku laktickej, laktickej mliečnej kyseliny. E, v každom prípade komisia v našich kontaktoch so Spojenými štátmi vždy zdôrazňovalo, že musíme mať vedecký prístup. Nie, nemá to byť nejaká karta vo vino viedra. Vyjednávanie otázka BSE musí byť tiež riešená na základe vedeckých poznatkov. Nie je prípustné, aby sa to využilo ako netarifná bariéra a v súvislosti s mliečnou kyselinou to je vec, ktorú komisia chce riešiť vedeckým spôsobom. Štúdia bola vypracovaná a Európska únia vychádza z týchto vedeckých analýz a dúfam, že táto otázka nebude na škodu záverom, ktoré vyvoja Spojené štáty v súvislosti s BSE. Domnievam sa, že Niektorí sa domnievajú, že systém ešte nie je dokonalý, ale nemôžeme mať dokonalý systém. Snažíme sa viesť analýzy, na základe ktorých a rôzni importéry môžu dovázať, dovážať na základe pravidel, ktoré umožnia transparentnosť a vystopovateľnosť. Pani Basesku, pokiaľ ide o systém geografických označení, my stále vedieme diskusie so Spojenými štátmi, pokiaľ ide o možnosti vzájomného uznávania e, geografických označení, len pokiaľ ide o vína a alkoholické nápoje, kde máme spoločnú dohodu, ale tiež v rámci VTO, kde existuje možnosť uznania tohto systému s niektorými veľkými štátmi, ako je napríklad Čína, ale tiež E, ďalšími krajinami. V rámci bilaterálnych dohôd neustále riešime možnosti vzájomného uznávania zemepisných označení a dúfam, že sa to podarí i so Spojenými štátmi. Dobrou známkou je skutočnosť, že sme nedávno dospeli k vzájomnému uznávaniu našich systémov osvedčovania biovýrobkov, výrobkov ekologického polnohospodárstva ktoré môžu byť e, vyvážané na americký trh s európskym označením bio. To značí, že to poukazuje na to, že e, polnospodárska diplomacia niekedy môže mať veľmi pozitívne výsledky. Ešte raz ďakujem pani Kristotoro. Ďakujem tiež veľmi pekne celému Európskemu parlamentu za to, že e, cez spolurozhodovanie dáva na strom nielen väčšiu legitimitu, ale robí to účinným spôsobom. Slovo má pani Quistud Roll na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. V skutku spolurozhodovanie, ktoré máme od Lisabonskej zmluvy bolo preukázané. Budem pokračovať v Nemčine. Moja správa eh, nie je len správou o vysokokvalitnom uh, hovedzom mese, ale je to signál, že uh, obchodné vzťahy medzi USA a EÚ, ktoré boli, neboli veľmi optimistické, ktoré boli v slepej uličke, tak trošku sa opäť zlepšili a z tohto pohľadu je to všetko pozitívne. Po druhé, je to pohľad do budúcnosti, ako ste to všetci aj potvrdili, máme ešte pred sebou veľa práce a musíme, a tu dávam svoje predrečničke pani Guinness za pravdu, musíme sa venovať podrobnostiam e, je to základ pre e, zlepšené transatlantické e, obchodné vzťahy. Posledný bod, a ten podľa mňa nie je zatiaľ samozrejme na základe rokov skúseností z parlamentu, je, že výbor pre obchod a výbor pre pôdohospodárstvo do, prišli k rovnakému záveru pri pomerne citlivom bode. Nie je to úplná novinka, ale nie je to ani každodenné. Preto sa veľmi teším a ešte raz vám e, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne pani Kišut. Zajtra o 12. budeme hlasovať o tomto bodu a teraz prichádzame k poslednému dnešnému bodu. Je to správa tiež od pani Kristu Drovol. Je to